Okay. If members would take their seats, please. Jean-Paul, you want the floor? Oui, Madame, Madame la Présidente. Madame, Madame la Présidente, je suis heureux que nous travaillons. Teší ma, pani predsednička, že pracujeme práve v tejto sále e, pre na, náš výbor e, LIBE, ale e, E, trošku ma ale zaskočilo, že e, sú tu i kolegovia z Ekonu a zaujímavá, či majú e, právo hlasovať.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 two more to vote if you are going to they are identical amendment thirty three first part in favour prvá časť za proti zdržal sa niekto prijíma sa druhá časť za proti Abstentions carried. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 123, prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. E, dáva to samé o sebe zmysel. Druhá časť potom teda za. Proti. Zdržal sa niekto, to sa prijíma. 124 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Rozvojový 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 125 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. DV 14 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 126 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 127 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si 127. Ešte traja, ktorí by mali zahlasovať. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 128 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preverím si 128. 128 si preverujem. Ešte dvaja by mali hlasovať. Ešte jeden. Končím hlasovanie. Prijíma sa 32 k 31. 29 za. Proti. 130 in favor. Za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 131 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis, C za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis D za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 135 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 136 prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 137 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 39 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 38 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 139 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 139 si overíme. Three more to vote if you're voting. Two more, one more, okay. Ešte jeden, dva, ja končím hlasovanie. Prijíma sa. 140 in favor. Za, proti, zdržal sa niekto. Socialisti nehlasujú, preveríme si teda 140. Are closing the vote. Vote's closed. That's carried. 36. Prijíma sa 3626. E, 141. A, prepačte, to je bezpredmetné. 40 za. Against. Proti zdržali sa prijatí 142 za proti zdržali sa prijatí, 22 za, proti zdržali sa prijatí, 42 za, proti zdržali sa prijatí, 43 za, proti zdržali sa prijatí, 143 za, proti zdržali sa prijatí, 44 za, proti zdržali sa prijatí, 144 za, proti zdržali sa prijatí 145 za, proti, zdržali sa prijatí 45 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis E za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmienco návrh je 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 48 za, odpadol teda. Pozmite sa, že 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 49 za, proti, zdržali sa prijatí. Overíme si 49. 49 elektronicky. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý 29 za, 33 proti. Pozmeňujem sa 50 za, proti. Zdržali sa. Overíme 50. -ku. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Veľkou väčšinou. Pozmeňujem sa vrch 6 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 51 za. Pro... Teda ten odpadol. 53 odpadol. Dobre, takže 54 za. Proti zdržali sa zamietnutí 55 za, proti, overíme 55 ku. Všetci hlasovali, už otváram hlasovanie a prijaté 36 k 26. Ďalej 56 za, proti, Držali sa. Overíme 56. Myslím, že bol prijatý, ale len tak pre istotu. Takže zatváram hlasovanie a zamietnutý. 30 za, 32 proti. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatý. 57 za, proti zdržali sa zamietnutí, 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 997 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Juri 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí, DV8 za, proti, zdržali sa zamietnutí, DV9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 58 za, Proti? Zdržali sa. Overíme 58. Ešte dvaja hlasujte. Niekto sa novo zapojil. Ešte dva, ďalší dvaja. Dobre, uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Takže 90 za proti, zdržali sa prijatí. 60 za, proti, zdržali sa prijatí. Juri 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ďalej 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 61 za, proti, zdržali sa prijatí. Juri 5 odpadá. Ďalej 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 62 odpadá. 63 za. Proti zdržali sa prijatí. Júri 6 odpadá. Júri 7 za. Proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci 9 za. Proti zdržali sa prijatí. 64 odpadá. 10 za. Proti zdržali sa prijatí. Teraz elektronicky ohľadom textu pozmeneného. Has everybody voted? I'm closing the vote. And... Hlasovali ste všetci? Takže 57 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Teraz hlasovať elektronicky o legislatívnom uznesení. Ešte dvaja hlasujte, prosím. Uzatváram. 56 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Nebudeme hlasovať o rokovaní, pretože ešte musíme počkať a urobíme to s tým e, ďalším návrhom spoločne. Takže ďakujem všetkým za hlasovanie a to je všetko pre výbor EKON. Did somebody... Spravodajca. Niektorí sa hlasia slovo, nie?